praví, humanitárna situácia po záplavách v Pakistane. V mene Európskej komisie k tomuto bodu vystupí pani Kristalina Georgieva. Má e, slovo, nech sa páči. We are waiting for her. Už budeme musieť na ňu chvíľu počkať. Excuse <laughs> Prepačte, pani komisárka, ja som sa ponáhľal, ja som oznámil, že prichádzate trošku vopred. Are you ready? Ste pripravená? Vážená pani komisárka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu. Chcela by som vám poďakovať za to, že Pakistán sa dostal na program dnešného zasadnutia. Rovnako by som chcela poďakovať parlamentu za vaš aktívny príspevok eh, k reakcii EÚ tým, že ste zorganizovali eh, veľmi úspešné zasadnutia výborov no a za to, že ste eh, vykonali svoje právo skrútenia veľmi rýchlo, už v priebehu jedného dňa čo nám umožnilo prijať finančné rozhodnutia e, veľmi rýchlo a tak rýchlo poskytnúť pomoc. Mojím cieľom e, je teraz dnes sprostredkovať vám moje dojmy z poslednej návštevy v Pakistane. Chcela by som identifikovať naše strahy, snahy v Pakistane a niektoré poučenia, e, ktoré vyplývajú z toho pre Európsku úniu. Takže dovolte mi so situáciou, začať so situáciou v Pakistane. Veľmi silný otlačko, otlač, dojem eh, v mojej pamäti eh, je to, že to je veľmi komplexná situácia, ktorá spája v sebe dve katastrofy. Na severe je, eh, sú 3 milióny vnútorných presídlencov a utečencov, ktorí museli utec pred ozbrojenými konfliktami len no a teraz ešte nové domy a prístrežky Eh, zmietla voda, ich eh, nový život eh, je zničený. V vidiecké obyvateľstvo nestratilo len svoje domovy, ale aj svoju obživu a tým bolo zničené, bolo zničené veľká časť hospodárstva Pakistanu. Nuž dopady tejto prírodnej katastrofy, odkedy som bola na, na zasadnutí výboru, narastli. Viac ako 20 miliónov Pakistancov je postihnutých toto katastrofou v celej krajine. Viac ako 12 miliónov obyvateľov potrebuje okamžitú pomoc. Please, uh... Nož kolegyne, kolegovia, prosím, pokračujte vo svojich diskusiách mimo rokovacej miestnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja viem, že tá otázka, o ktorej ste hovorili predtým, je pre európske hodnoty mimoriadne dôležitá, no ale to je aj otázka, o ktorej práve hovorím. Takže ďakujem pekne. Takže čo sa týka čísiel, len pred týždňom sme hovorili o 8 miliónoch osôb, ktorí potrebujú okamžitú pomoc a teraz to číslo stúplo na 12 miliónov. Viac ako 1,8 milióna domov boli zničených, ale, bolo zničených alebo poškodených. No a viac ako 3,4 milióna hektárov polnohospodárskej pôdy sú zaplavené. E, sú tu sú správy tiež o vypuknutí e, epidémie hnačky a cholery. No a priority sú e, potraviny, pitná voda, hygienické pomocky, lekárska starostlivosť. No a vzhľadom na túto, túto tragédiu je potrebná skutočne obrovská medzinárodná pomoc. No a dovolte mi povedať teraz niečo k tomu, čo Európska únia spravila a čo zamýšľame urobiť v blízkej budúcnosti. Naša humanitárna reakcia bola veľmi veľká. Európska únia, to znamená členské štáty a komisia, prispela teraz celkovou sumou 231 miliónov eur na eh, bezprostrednú pomoc, 70 miliónov komisia a 161 prispeli členské štáty. Členské štáty, 12 členských štátov tiež zmobilizovalo eh, pomoc eh, mechanizmom civilnej ochrany Európskej únie. No a tým sme sa stali najväčším donorom pomoci. Náš príspevok by náš príspevok bol reakciou na výzvu OSN o 463 miliónov eur na pomoc. Avšak táto výzva bude ešte navýšená no a v priebehu týždňa pravdepodobne Európska OSN predloží novú výzvu. Naša, asistent, naš, naša pomoc bola tiež veľmi rýchla. 30. júla bolo jasné, že záplavy budú skutočne zničujúce No a naše prvé finančné rozhodnutie pre 30 miliónov eur sme prijali na druhý deň 31. júla. My sme spustili mechanizmus civilnej ochrany na žiadosť pakistanských orgánov okamžite 6. augusta. Vyslali sme tým 18, teda Vymenovali sme tým 18 expertov, aby koordinovali naše opatrenia s opatreniami EÚ a pakistánskych orgánov, tak aby boli čo najefektívnejšie. Bolo to poprvýkrát, keď pomoc členských štátov bola dodaná civilnou strategickou kapacitou na pomoc. No a toto nám umožnilo, táto letecká pomoc nám domo- umožnila uh, eh, dovesť tam čističky vody, uh, lieky a stany. Avšak ja nebudem zakrývať, že aj napriek obrovským snahám ešte stále pred nami je eh, množstvo veľkých snách, takže dovolte mi zdôrazniť štyri. Poprvé, humanitárna kríza ešte ani zďaleka neskončila. My možno ešte sme ani nedosiahli vrchov tejto krízy vieme od pracovníkov v teréne, že od dnes počas celého septembra očakávajú 6 miliónov ľudí. No a to z tých 12 miliónov, ktoré potrebujú okamžitú pomoc. Takže tá kríza sa rozširuje rýchlejšie, ako je poskytovaná pomoc. No a môže sa to ešte zhoršiť. A to hlavne, čo sa týka epidémii. Po druhé, veľmi kritické je, keďže sa snažíme dosiahnuť čo najväčší počet ľudí, je zacieliť sa na tých, ktorí sú najzraniteľnejší. To, sú, to je chudobné obyvateľstvo, ženy, ženy, ktoré boli ženy v domácnosti, deti, dôchodcovia a postihnuté osoby. Pretože práve tieto ak nebudeme vedomé a cieľene im poskytovať pomoc, budú zanedbaní na okraj záujmov. No a to práve, o to sa práve snaží komisia v spolupráci s našimi 26 partnermi. Po tretie, e, rýchla pomoc nie je len otázkou prežitia ľudí, ale je to tiež otázkou zachovania stability v krajine, ktorá je pred veľkými bezpečnostnými výzvami. Nespokojnosť verejnosti ehm, nespokojnosť verejnosti môže vyplynúť z nepriateľnej situácie. A preto musíme čo najviac ľuďom pomôcť čo najrýchlejšie. Po štvrté, je veľmi dôležité povedať, že tiež sa musíme zamyslieť nad obnovou a to od tohto momentu, čo sa týka časného, časnej obnovy, tak sú tu dve dôležité úlohy a to je obnova polnohospodárstva. A keď voda vsiakne do zeme, tak musíme pomôcť polnohospodárom, aby dokázali dohnať túto pestovateľskú sezónu. No a ďalej potrebujeme vybudovať tú najdôležitejšiu infraštruktúru, ktorá spája trhy s polnohospodármi a rovnako umožňuje, e, umožní nám e, dostať sa k tým vzdialeným spoločenstvám. Z dlhodobého hľadiska táto krajina je pred obrovskými výzvami e, hodnotenie Európskej investičnej banky v spolupráci s komisiou a teraz sa určuje dlhodobé ciele obnovy my spolupracujeme veľmi intenzívne a s vysokou predstaviteľkou Eštonovou, komisárom Pibaxom a komisárom de Guchtom, tak aby Európska únia dokázala predložiť komplexný návrh pomoci a podpory krajine čo najrýchlejšie. Pakistan bude na programe zasadnutia eh, Gimnit, no a v októbri 14. a 15. októbra sa uskutoční zasadnutie s pakistanskými eh, predstaviteľmi. Takže dovolte mi eh, teraz eh, povedať niečo k záverom. Vidím tri. Poprvé, záplavy v Pakistane sú len jedným z mnohých upozornení, že dopady klimatických zmien sú veľmi závažné. No a keď sa na to pozrieme z hľadiska nákladov, tak je dôležité zameriavať sa na pripravenie, pripravenosť pred prírodnými katastrofami No a, a pomoc a tým krajinám, ktoré boli zdevastované prírodnými katastrofami. No a ja nemôžem tvrdiť, že tieto, tieto záplavy sú spôsobené klimatickými zmenami, ale e, znaky sú veľmi jasné, že čoraz častejšie prírodné katastrofy sú spôsobené klimatickými zmenami. To, čo sme videli, eh, konflikt v Sudáne, eh, zemetrasenie na Haiti, eh, teraz záplavy a v Pakistane. Všetky boli obrovské, boli, boli, to, boli to obrovské katastrofy obrovských rozmerov. No a naše rezervy a, a naše finančné prostriedky sú, sam, takmer vyčerpané. A to sme len na začiatku septembra kvôli rozsahu a dopadu týchto e, katastrof stále je čoraz väčšia medzera e, v našom humanitárnom rozpočte, čo treba zohľadniť pri e, prípravách a vypracovávaní ďalších finančných výhľadov tak, aby sme dokázali prispôsobiť naše zdroje tým záväzkom, ktoré sme prijali, pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Po tretie, Európska únia bola medzi prvými, ktorí podporili, no ale aj napriek tomu v prvých dňoch sme neboli eh, veľmi v médiách. No a preto sa musíme zameriavať eh, na zlepšovanie efektivity, ale aj na zviditeľňovanie nástrojov Európskej únie na pomoc v prípade prírodných katastrof. No a to bolo tiež uh, vyjadrené návrhu predsedu. No a my uh, predložíme na náš návrh už čoskoro. No a dovolte mi na záver povedať, ja som veľmi hrdá, že mene našich občanov môžem povedať, že Pakistan ukázal, že solidarita Európskej únie nie sú len prázdne slova. E, sú to aj konkrétne kroky. No a na to môžeme byť skutočne hrdí. Pretože nie len, že zachraňujeme životy, ale ochraňujeme aj princípy a hodnoty, ktoré sú e, v srdci, v centre európskeho projektu. Ďakujem, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. No a teraz nasledujú rečníci v mene politických skupín. Ako prvý dostáva slovo pán Kačmarek v mene EPPED. Nech sa páči. Máte slovo na 1,5 minúty. Nech sa páči. Vážená pani predsedníčka, dámy a páni, záplavy v Pakistane sú skutočne humanitárnou katastrofou a postihujú milióny, desiatky miliónov ľudí. Ja nebudem porovnávať túto prírodnú katastrofu s inými. Ja by som chcel len povedať, že skutočne to je obrovská tragédia. Chcel by som poďakovať pani Georgieve za rýchlu reakciu Európskej komisie. Je hambou, že sa nám nepodarilo eh, zorganizovať počas leta mimoriadne zasadnutie výboru pre rozvoj Európskeho parlamentu, ale myslím, že Európska únia preukázala solidaritu a rýchlo zareagovala. Milióny ľudí stále po- potrebujú našu pomoc. Okrem pomoci v núdzových situáciách je polnohospodárstvo a doprava, sú polnohospodárstvo a doprava kľúčovými sektormi. Ak sa nám nepodarí eh, postaviť polnohospodárstvo na nohy, tak budúci rok budeme riešiť potravinovú krízu No a paradoxne možno záplava bude mať pozitívny efekt, a totiž kvôli tomu, že zlepší situáciu utečencov a zabráni nejakému rabovaniu. No a ja myslím, že predchádzanie katastrofám a príslušné nástroje budú zlepšené. No a, a predsedníctvo a komisia budú to ďalej pokračovať. Ďakujem pekne. E, pán Kačmárek. A teraz pani Dekajzer, 1,5 minúty. Mm. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Dovolte mi, aby som vám pogratulovala k vašej angažovanosti. Určite ste boli na výške vo vašej misii, ale ešte v každom prípade ostáva veľmi veľa urobiť a e, je tam akýsi rozvod, ak to môžeme tak povedať, medzi Pakistanom a verejnou mienkou. E, máme tu skutočný problém, vidíme tu napríklad aj prázdnu sálu. Napríklad taká otázka v Pakistane, tam nie sú obezní a napriek tomu E, e, hovoríme o jednej z najväčších prírodných katastrof. Ja viem, že vy ste urobili maximum e, s fondami a prostriedkami, ktoré máte. Ja vôbec kritizujem, ale ja si myslím, že Európa má záujem na tom, aby posilnila svoje nástroje rýchlej reakcie. A vyzývam aj biologické predsedníctvo, aby popracovalo na tejto téme v spolupráci s komisiou. Druhý bod je to otázka a problém žien. Už som to povedala, pani komisárka sú to veľmi často tí zabudnutí konfliktov a katastrof. Vieme, aká je situácia pakistanských žien. V súčasnosti je 300 tisíc žien, ktoré budú v budúcich týždňoch rodiť a vieme, že 30 tisíc z nich budú potrebovať chirurgický zákrok. A ja vám hovorím, treba urobiť mierené opatrenia, E, sú tam miestne NGOčky, ktoré majú prístup takmer všade v teréne a ktoré e, spolupracujú s Medzinárodnou federáciou pre rodinný planning. Spolupracujte s tými lokálnymi aktérmi, hľadajte možnosti. My nežiadame e, od vás nemožné, ale chceme, aby ste pomohli napríklad aj týmto ženám. Ďakujem za pozornosť. Pán Goranc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V súčasnosti e, problém v Pakistane, e, keď hovorí napríklad o situácii žien, aby sme e, odstranili alebo znížili utrpenie, ktoré vyvolala táto katastrofa záplavy. Musíme hovoriť aj o oceáne problémov, o beznádej, ktorými trpia a my všetci musíme sa zaangažovať. Prečo pretože e, oni sami sa z tejto situácie nedostanú a našou zodpovednosťou, zodpovednosťou EÚ členských štátov e, je, aby sme konali, aby sme konali v zmysle článkov Lisabonskej zmluvy. Európa musí odpovedať na svoje zodpovednosti, musí ich plniť. Vy ste to pripomenuli, pani komisárka, a mala by byť príkladom Európska únia, ktorá je prvým donorom týchto fondov, e, tak by sme mali inšpirovať aj iných, aby zvýšili príspevky pre Pakistan. Myslím o na miliardárske štáty a e, ropné mocnosti, ktoré by to mali tiež urobiť. Mali by sme a mohli by sme urobiť aj viacej bez toho, aby sme viacej e, míňali Mali by sme lepšie využívať naše finančné prostriedky a nástroje, nástroje 27 krajín. Na čo čakáme, aby sme spustili do praxe výsledky a závery viacerých správ, ktoré sa schválili u nás. To, čo je dôležité v súčasnosti, je, aby sme konali lepšie, v spolupráci, aby sme boli skutočným humanitárnym aktérom, aby sme sa stali zároveň aj skutočnou mocnosťou mieru. Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu eh, Pani Lambert, ďakujem veľmi pekne. Tak ako bolo povedané, situácia v Pakistane je skutočnou tragédiou a bude si vyžadovať dlhodobé odhodlanie pakistanských občanov a demokraticky zvolených vlád. Takže ja vítam reakciu komisie a rovnako e, dlhodobé perspektívy. A rovnako zdieľam jej obavy a, po, a rovnaké pozície k dlhodobému financovaniu. Treba intenzifikovať reakcie, to je ešte pravda, a rovnako by sme privítali aj príspevok Indie. No ale teraz medzinárodné spoločenstvo by mohlo ísť ďalej, mohlo by uvoľniť viac vlastných prostriedkov Pakistánu a to a tým, e, že by sa odpustilo, odpustilo Pakistánu, odpustilo Pakistánu čas jeho dlhov v roku 2003 to boli 3 miliardy eur. Francúzsko a Nemecko sú dôležitými bilaterálnymi donormi. No, ja myslím, že s určitými obavami hladíme na splácanie tých požičiek, ktoré sa teraz poskytujú. No a rovnako by som rada povedala, že je dôležité vidieť reakciu z Pakistanu od bohatých majiteľov majiteľov pôdy, aby umožnili alebo poskytli nejaké zľavy svojim chudobným nájomcom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Lambert. A ďalším rečníkom je pán Karim na 1,5 minúty v mene ECR. Vážená pani predsedníčka, pani komisárka, ja by som chcel privítať slova a pani komisárky tak na výbore, ako aj na dnešnom plenárnom zasadnutí. Naša reakcia ktorú ste viedli, bola skutočne vynikajúca, tak na úrovni Európskej únie, ako aj zo strany členských štátov na bilaterálnej úrovni. No, Veľká Británia urobila všetko, čo bolo v jej silách. A je veľmi smutné, že zatiaľ, čo občania Pakistanu musia čeliť tejto katastrofe, tak ich prezident bol v Európe. No a pokiaľ on bol v Európe, my sme sa zmobilizovali a podporili sme obyvateľov Pakistanu. Som veľmi rád, že sa to podarilo. No a musela zasiahnuť dokonca až armáda. No a som rád, že nám sa podarilo poskytnúť tú núdzovú pomoc. Avšak ešte stále trvá núdzová situácia. No my vyvíjame maximálne úsilie, avšak musíme začať plánovať aj naše strednodobú, strednodobú a dlhodobú pomoc. E, bezprecedentný rozsah tej katastrofy vyžaduje aj e, jedinečné riešenie. A rovnako my síce niečo robíme, ale musíme to robiť cieľene pre obyvateľov Pakistanu. Inak tie dôsledky sú nepredstaviteľné. Máme rozvojovú agendu, musíme e, ju spojiť s obchodnou agendou, tak aby sme umožnili Pakistančanom obnoviť e, svoju krajinu. Drahé kolegyne, kolegovia, ja žiadam, aby sme boli ambiciózni a predložili európsky plán, niečo ako Marshallov plán, ktorý pomohol obnoviť časti Európy to teraz potrebujeme. Taký je rozsah tejto výzvy a žiadam vás, aby sme nedostali. Ďakujem pekne, pán Karim. No a tým sme sa dostali na koniec rečníkov mene politickej skupín a teraz jednotliví poslanci. No a naj, najskôr na 1,5 minúty pani Strifler. madame la présidente, madame commissaire. Ďakujem, pani predsedajúca, pani mm, komisárka. Situácia v Pakistane je dramatická, dramatickejšia ako tsunami. E, som rada, že Európska komisia sa rozhodla dať 70 e, miliónov eur, aby pomohla e, obetiam záplav v Pakistane a aby oživili aktivity v Pakistane Pomoc týmto obetiam je dôležitá, treba obnoviť infraštruktúry, aj bezpečnostná politika je veľmi nestabilná, je dôležité, aby princíp neutrality a nezávislosti sa rešpektoval pri zasílaní tejto pomoci a tento princíp musí vychádzať z potrieb obyvateľstva jedine. Hoci nástroje Európskej únie na odpoveď na katastrofy dobre zafungoval, Kríza a katastrofa v Pakistane poukázala, že je potrebné posilniť účinnosť, rýchlosť, koordináciu a viditeľnosť. Táto katastrofa znovu poukázala na to, že je potrebné vytvoriť európsku kapacitu rýchlejskej reakcie, teda európsku silu občianskej obrany, o ktorej som už často hovorila. Pani komisárka, v novembri budete publikovať oznámenie o schopnostiach EÚ v prípade reakciách na prírodné katastrofy. A tu je príležitosť, aby ste prišli s ambicioznými riešeniami a ja vám k tomu gratulujem a podporím vás. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Európska únia preberá veľkú časť e, poskytovania finančnej pomoci, ale 32 miliónov, ktoré sa prislúbili, treba aj poskytnúť. Pakistan nesmie byť obeťou nejaké nedôvery. Humanitárna pomoc je povinnosťou nezávisle od politiky a to bez diskriminácie. EÚ je jeden z najdôležitejších donorov a preto je dôležité, aby sme svoje snahy dobre koordinovali. Preto sa pýtam pani komisárky, kde, sa, kde môže naša koordinácia fungovať lepšie, čo na to potrebujeme, čo na to potrebujete vy. Obyvateľstvo musí dostať e, prístup k potravinám, pitnej vode, k liekom a kým hrozia nové záplavy, tak je obnova postihnutých oblastí ťažká. Spoločenstvo národov musí podporovať pakistanské úrady a orgány, aby sa zmiernili dlhodobé dopady. Keď budeme na to potrebovať viac peňazí, budeme musieť týchto viac peňazí aj nájsť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Louis Michel, jedna minúta. Áno, pani predsedajúca, pani komisárka, ja vítam, pani komisárka, vašu obrovskú prácu, ktorú ste vykonali. Vďaka vašej aktivite krajiny EÚ mohli vyslať 70 miliónov eur európskych fondov. Bolo to skutočne obdivuhodná aj vaša prítomnosť je svedectvom toho, že ste eh, túto situáciu si vzali k srdcu Eh, nechcem už rozširovať a hovoriť viacej, než to, čo sa tu hovorilo, problémy žien, zdravotnícke problémy, politické problémy, pretože je tam aj eh, riziko, eh, že v tejto krajine sa táto krajina sa dostane do rúk extrémistov. Rád by som sa sústredil, a už som o tom hovoril viackrát, hlavne keď išlo o zemetrasenie v Haiti, že treba veľmi rýchlo vytvoriť služby, kapacity občianskej a civilnej ochrany a rýchlej reakcie. Je potrebné, aby sme tento mechanizmus vypracovali a rád by som sa spýtal a sústredil, aby, a rád by som chcel, bol by som rád, aby ste sa sústredili práve na tento cieľ. Pán Van Dalen, nech sa páči. Pani predsednička, v Holandsku bojujeme už dávno proti vode a preto sa cítim byť veľmi úzko spojený s pakistanským ľudom po tejto záplave. Apelujem na členské štáty, Úniu a spoločenstvo národov, aby pomohli Pakistanu, aby Pakistan neprenechali Talibanu. Ako kresťan sa cítim byť zviazaný aj s pakistanskými kresťanmi. A ja počul som o organizáciách Open Doors International napríklad. To je, o nich som počul, že v rôznych oblastiach sú diskriminovaní kresťania pri rozdeľovaní potravín. A chcel by som poprosiť pani komisárku, aby sa venovala tejto téme. Okrem toho sa hovorilo že medzičasom už traja zahraniční pracovníci kresťanských organizácií boli zavraždení Talibanom. Tu by som tiež chcel poprosiť pani komisárku, aby konala a aby podporila pakistanské organizácie, pretože pakistanský štát musí e, pracovníkom pomocných organizácií pomáhať. Tu by som tiež dostal rád o reakciu pani komisárky. Ďakujem, pán Dálen, pani Korhola. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som vyjadriť najskôr svoje sympatie ľuďom v Pakistane, ktorí tragickým spôsobom e, prišli k množstvu obetí. A rovnako by som chcela poďakovať komisárke Georgieve za to, že táto udalosť sa stala prioritou jej programu. Nuž e, svetu a Európskej únie. Únii trochu trvalo, kým pochopil e, rozsah tejto katastrofy. Teraz, keď to chápeme, tak naša reakcia musí byť veľmi rýchla, urgentná. A potrebujeme poskytnúť väčšiu materiálnu a finančnú pomoc a zaručiť, aby sa pomoc dostala každému, vrátane menším, a to podľa ich potrieb. <clears throat> Rovnako nemôžeme zabúdať na to, že Pakistan eh, je eh, dôležitou krajinou v medzinárodnom boji proti extrémizmu a terorizmu. Ak sa nám nepodarí pomôcť tejto krajine, tak um, narastie um, militantnosť a extrémizmus. Ale jednorázová humanitárna pomoc nebude stačiť. Budeme musieť pomôcť krajine vybudovať infraštruktúru, cesty, mosty, školy a tak ďalej. Rovnako budeme musieť prijať rýchle riešenia na to, aby Pakistan obnovil svoje hospodárstvo a trh a rovnako pomôcť Pakistanu obnoviť svoj vývoz členské štáty EÚ by sa mali zamyslieť nad odpustením časti dlhu ako forma, formou pomoci obetiam tragédie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Guerrero Salom na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani komisárka. Všeobecne vo verejnej mienke aj u nás kráľuje taká, že reakcia medzinárodného spoločenstva na humanitárnu katastrofu v Pakistane bola reakcia, ktorá bola pomalá a slabá. Prišli sme tam neskôr a menej intenzívne ako v prípade iných humanitárnych katastrof porovnateľného rozsahu. Je tam aj určitý odpor e, pokrývať potroby, ktoré OSN stanovila. Niektorí kolegovia spomenuli napríklad to, že v našej spoločnosti existuje akýsi odpor vzhľadom na politický režim, vzhľadom na problémy, ktoré môžu byť v Pakistane. Ja si myslím, že my ako poslanci by sme mali vyvinúť úsilie v našej spoločnosti, aby sme vysvetlili, že pomáhame osobám, ľuďom, bytostiam, ktoré sú v ťažkostiach a nie nejakému politickému režimu že humanitárna aktivita sa zakladá na nezaujatosti a e, teda nezávislo od politickej prítomnosti a že tak sa zachraňujú životy. Ďakujem pekne. Teraz prechádzame k spontánnej časti našej rozpravy. No a tí, ktorí dostanú slovo, iste vedia, že majú jednu minútu. Ako prvá dostala slovo pani Basesku. Ďakujem pekne, keď robíme bilanciu záplav v Pakistane. Je tam 20 miliónov osôb, ktoré boli postihnuté nejakým spôsobom množstvo obetí, 2 milióny domov a mm, obydlí zničených, infraštruktúra, e, polnohospodárska infraštruktúra, ktorá sa nemôže využívať. EÚ nemôže e, zostať so skríženými rukami. E, veľa členských štátov aj v EÚ v tomto v lete trpelo alebo muselo riešiť problémy súvisiace za záplavami. Európska komisia musela odblokovať určité fondy. Je to viac ako 230 miliónov eur. E, Európa je e, hlavným donorom v Pakistane, ale humanitárna situácia je stále veľmi vážna. Ja si myslím, že udržateľné oživenie alebo obnova tejto krajiny môže dosiahnuť skutočný ekonomický rast v tejto krajine a mali by sme sa e, tomu venovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz pani Kretu na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani komisárka. Odpoveď EÚ na tragédiu v Pakistane bola e, síce rýchla, ale nie vždy viditeľná. Návšteva, vaša návšteva postihnutých zón preukázala solidaritu Európy e, s touto krajinou 18 miliónov postihnutých e, teda sú vystavení obrovským rizikám rôznych onemocnení a je to aj dôvod, pretože niektoré členských štátov neboli veľmi ochotné dať pomoc pakistanskému režimu. Humanitárna pomoc je potrebná a je potrebná, aby išla priamo obetiam postihnutým tým, ktorým to potrebujú. Rovnako bezpečnostné opatrenia musia mať prioritu pre nás vzhľadom na islámske ohrozenie v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Teraz slovo dostáva pán Krojcman na jednu minútu. Pani predsednička, pani komisárka, srdečne ďakujem. Vážené dámy a páni, v Pakistane sme svedkami strašných záplav a utrpenia ľudí bez prostriedkov. Týmto ľuďom treba pomôcť. E, zdôrazňujem, že existujú regióny v Pakistane, ktorým centrálna vláda neposkytuje žiadnu skutočnú pomoc. Tak napríklad Kilgi Baldistan na sever od Kašmíru v rámci pakistanského pohraničia je takisto veľmi postihnutý dažďami. Podľa mojich informácií tam zomrelo 500 ľudí a 50 tisíc je bez prístrešia. Ich domy splavila voda a veľké časti územia sú úplne izolované od vonkajšieho sveta. Doteraz dostali v prepočte asi 10 tisíc eur pomoci a preto je dôležité, aby Európska únia svoju finančnú pomoc nesmerovala iba na centrálnu vládu, ale priamo mimovládnym organizáciám, ktoré sa starajú aj o požiadavky a potreby odláhlých častí Pakistanu. Ďakujem pekne. A teraz pán Zemke. Zemke? Pán Zemke. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať mm, za to, že som dostal slovo. No, Európska únia v období obrovskej krízy, ktorá zúri v Pakistane, reagovala efektívnejšie ako v minulosti. Myslím, že všetci z nás sme veľmi radi, že sa dosahuje pokrok hlavne v porovnaní s pomocou na Haiti. Chcel by som hovoriť o dvoch veciach, pani predsednička. Poprvé, zlepšenie reálnej kapacity Európskej únie pri poskytovaní humanitárnej pomoci. Dôležitou otázkou je teraz, nákladná letecká doprava, pretože ak nebudeme mať tieto kapacity, nebudeme môcť poskytovať pomoc. Ďalej potrebujeme lepšie koordinovať naše snahy. Európska únia potrebu e, veľa robí, ale musíme to lepšie koordinovať s členskými štátmi. Ďakujem pekne. No a teraz dostáva na záver slovo pani Georgieva. Nech sa páči, máte slovo. Thank you. Thank you very much, uh, for a very... Ďakujem veľmi pekne za veľmi užitočné pripomienky a vystúpenia. Pokúsim sa ich zlúčiť alebo urobiť rezume alebo urobiť odpoveď v takých troch hlavných témach. Najprv krátkodobé a dlhodobé priority a ako môžeme integrovať tieto odporúčania, ktoré ste tu uviedli. Po druhé, politické prostredie, ako môžeme dodržovať princíp neutrality, ako zabezpečiť bezpečnosť humanitárnych pracovníkov a po tretie, kapacita e, reakcií únie a, a čo môžeme očakávať v tejto oblasti civilnej ochrany. K tej prvej časti alebo problematike musím povedať, že zdieľam názory, ktoré tu zazneli v tom zmysle, že je riziko, že sa jednoducho ku všetkým postihnutým nedostaneme. Sú tu veľmi konzervatívne oblasti, teda veľmi vzdialené oblasti, kde žijú aj ženy a ktorým sa pomoc možno nedostane. Spomínali sa tu aj náboženské menšiny v každej krajine. Je takýto problém a v prípade Pakistánu je to tiež veľké riziko. Sú to jednoducho určité spoločenstva, komunity, ku ktorým sa musíme dostať, ktoré sú vzdialené či už zo zemepisného hľadisku alebo z hľadiska, alebo sú odlučené kvôli konfliktu. Ja vás môžem uistiť, že my naozaj e, robíme skutočný veľký screening všetkých aktivít, aby sme zaistili, že to, čo robíme, je do veľkej miery práve tým, u ktorých existuje riziko, že by mohli nejakým spôsobom vylúčení z tejto pomoci. a sledujeme aj podrobné fakta a udal, teda údaje ohľadom jednotlivých menšín a budeme aj vyžadovať aj špecifickejšie informácie o týchto skupinách, rovnako ako aj o situácii v Kašmíre. Spolupracujeme aj s NGOčkami, aby sme zaistili prístup k týmto ľuďom. E, veľmi silne tu zaznelo, že poľnohospodárstvo je základom pre veľkú časť pakistanskej spoločnosti a hospodárstva Pakistanu. Keď voda opadne, tak zem bude úrodnejšia, ale bude to skutočnou príležitosťou jedine vtedy, keď farmári budú mať možnosť túto pôdu aj obrábať a často býva, že v týchto prípadoch treba zabezpečiť obnovu, treba využiť určité, určitú šancu, ktorú táto situácia priniesla. Nesmieme zabúdať aj na bezpečnosť. Pokiaľ ide o získavanie fondov od iných, je potrebné, aby sme my s našim vysokým morálnym kreditom pôsobili aj na ostatné krajiny v regióne, aby sa touto témou zaoberali. Únia konala rýchlo silno a my máme morálne právo vyzvať aj iných v regióne, aby tak konali, aby pomohli znovu obnoviť Pakistan, aby e, sa Pakistan stal demokratickou krajinou. 15. oktobra pani podpredsedkynia, pani Eštonová aj s ministrom zahraničných vecí Pakistanu budú spolu predsedať mimoriadnemu rozšírenému rokovaniu, ktorého cieľom bude posilniť snahy ďalších získať ďalších donorov, ďalších darcov. Pokiaľ ide o, členský, pokiaľ ide o členské štáty a o naše vlastné zdroje, môžem skonštatovať, že pokiaľ ide o zdroje komisie, tých 70 miliónov eur je už schválených, veľká časť sa už poskytla. Keď som bola ten týždeň v Pakistane, tak sme siahli až na dno našich finančných zdrojov. Pracovali sme s veľmi dôveryhodnými organizáciami, e, so schopnými ľuďmi, ktorí pracujú v teréne a naši ľudia in situ jasne ukázali, e, že bude potrebné ešte viacej zdrojov členské štáty Veľká Británia, Nemecko a Švedsko. Tým treba špeciálne poďakovať. Oni boli najväčšími darcami, z väčšej časti svoju pomoc poskytli. A my v Európskej komisii si uvedomujeme, že je to spoločná zodpovednosť a musíme si to neustále opakovať, uvedomovať, že máme tú zdieľanú spoločnú zodpovednosť členskými štátmi, to je ten správny výraz, a že spolupracujeme a chceme, aby všetky tie financie, ku ktorým sme sa zaviazali, aby sme ich skutočne aj poskytli, aby sa dostali na miesto. A tá dlhodobejšia reakcia alebo perspektíva je jasné, že prognózy pre Pakistán sa budú revidovať nadol napríklad prognóza ekonomického rastu zo 4,5% to klesne na 1%, možno ešte menej, možno to bude dokonca v mínuse. A e, sú tu ešte veľké škody, ktoré e, sa musia ešte odhadnúť, ale určite pôjde o miliardy, takže bude potrebné zmobilizovať celkovo pomoc Pakistanu. A to znamená, že e, tie rôznorodé možnosti musíme zanalizovať, preskúmať je jasné, že Európska komisia nemôže do nekonečna požičiavať a k tejto pomoci sa ja nemôžem nejak vysloviť konkrétne z hľadiska krokov, ktoré môže komisia urobiť, ale je to jedna z možností poskytnúť napríklad Pakistanu požičky. A my chceme, aby zaznel aj váš hlas, keď sa bude hovoriť o jednotlivých možnostiach či variantách pomoci Rovnako sa bude hovoriť o obchode a rôznych možnostiach. Napríklad pán komisár de Gucht už veľmi zásadne uvažuje o tom, ako by sme mohli aj v tej oblasti obchodu Pakistanu pomôcť. A dostávam sa k ďalšiemu bodu. Čo sa bude diať, alebo inak povedané, ďalšia poznámka. Musíme spolupracovať aj s Pakistanom a podporovať vládu v reformách ktoré realizuje tak, aby sa hospodárstvo dostalo na pevnejšie základy, vrátanie toho, ako budú zorganizované verejné zdroje, rozpočet a tak ďalej, aby e, tie záplavy neodviedli vládu od zásadných krokov, ktoré musí e, urobiť pre svoj národ. Pomoc Pakistanu je tiež otázkou politickej stability v krajine ktorá je nesmierne dôležitá pre celý región a zvyšok sveta. A v tomto zmysle slova dúfame, že naše kolektívne aktivity zachránia ľudské životy, ale zároveň zabrania tomu, aby tu zvíťazil chaos v tejto veľmi citlivej časti sveta. A ešte jedna vec. Pre všetkých z nás, ktorí dbajú na bezpečnosť. To musíme orgánom v Pakistane neustále opakovať. Bezpečnosť, ochrana neutrality, to, komu pomáhame, to sa nemôže odvíjať od nejakého náboženského pohľadu. E, nemôže to závisiť od toho, či ide o ľudí, ktorí žijú na vidieku alebo v mestách. Neutralita a bezpečnosť to sú dve kľúčové slova pre bezpečnosť a pre, teda, pardon, pre našu pomoc 19. augusta bol deň humanitárnych pracovníkov a my sme zaznamenali, že minulý rok sme prišli o viacej pracovníkov v humanitárnych organizáciách, nech zomrelo tých v mierových zboroch. Takže aj týmto smerom sa pozerám s istými obavami, či nebudeme mať aj ďalšie straty na životoch v týchto situáciách. Len by som ešte raz potvrdila, že to všetko berieme veľmi vážne. A na záver, európske sily pre občiansku alebo civilnú ochranu. Tí, ktorí pozitívne hovorili o tom, čo sme urobili, aby sme sa lepšie zorganizovali a skoordinovali. A ďakujem všetkým tým, ktorí povedali, že musíme urobiť ešte viacej. Ja s tým súhlasím. Konkrétny príklad, čo znamená koordinácia v prípade Pakistanu. Ako som už povedala, poskytli sme koordinačné týmy a týmy civilnej ochrany 12 členských štátov poskytlo materiálnu pomoc, zorganizovali sme 10 letov, prepojenie do Pakistanu, 2 lety Česká republika, jeden Fínsko, sedem bolo spolufinancovaných e, komisiou. A takto sme priviedli pomoc e, z mnohých štátov a to koordinovane. A koordinovane sme ju aj na mieste rozdeľovali, takže dosiahli sme pokrok. Ale tí, ktorí hovoria, že treba urobiť viacej, by som odpovedala áno. Buďte silní v tom, čo hovoríte a hovorte to ešte hlasnejšie a doplňte to skutkami. Vzhľadom na to, že ide o tému, o ktorej budeme určite diskutovať aj v budúcnosti, dovolte mi ešte štyri poznámky. Pokiaľ ide o tie scenáre, ich plánovanie, my musíme byť oveľa lepšie pripravení anticipovať, musíme mať jasné záväzky, záväzky od členských štátov, na ktoré sa ale môžeme aj spolahnuť, keď dojde ku katastrofe. Za každým, keď niečomu to dojde a ja keď zavolám, tak vôbec neviem, či dostanem to, čo je maximálne nutné. Našťastie až doteraz, keď som niekam zatelefonovala, keď som volala o pomoc, tak členské štáty zareagovali pozitívne, ale bolo by oveľa lepšie, keby sme už na začiatku mohli e, predikovať alebo vedieť, že aké sú záväzky členských štátov a čo môžeme očakávať. Po štvrté, posilnenie koordinácie. Ja o, tu, o tom nechcem viacej hovoriť, ale je jasné, že všetkých 27 členských štátov musí konať ako jeden celák a celok a musíme pristupovať k tejto krízi tak, aby tá odpoveď bola integrovaná. Rovnako prevencia, reakcia, spätná väzba a to bude aj základom toho návrhu, ktorý predložím vám, Európskemu parlamentu. Ešte raz ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni poslanci, za vaše odporúčania a za všetky reakcie. No, tento bod je týmto uzatvorený. A ďalšia téma je správa pána Öriho o usmernení